Pán predseda, vy ste vynikajúci prezident tejto inštitúcie ale dovolte mi, aby som protestovala voči tým, ktorí plánujú naše práce. Od minulého týždňa sa vie, že dnes budeme mať na programe rokovania oveľa menej a prečo nie sme flexibilnejší s e, rečnickými časmi. Ja by som pánovi kolegovi Brokovi, Žurenovi a tak ďalej poskytol aj 5 minút, aby mohli substančne hovoriť daným problémom. Takže sú mnohí kolegovia, ktorí by dnes ráno boli radi, hovorili, keby sme pracovali flexibilnejšie. Ďakujem, hovorí pán prezident, ďakujem, pán kolega, beriem to na vedomie, veľmi vážne. Pán predseda Rovček je so mnou. Liber Rovček bude za chvíľočku viesť toto zhromaženie a určite bude môcť poskytovať e, pánom poslancom hlas od, v závislosti od možnosti. Možno, že nie z dvoch minút sa zmení na 5 minút, ale možno, že e, povolíme prekročiť 50, o 50 čas rečnícky. To znamená, že kto mal dovtedy 2 minúty, bude mať 3 minúty. Takže takto. My vieme veľmi dobre, že keď ste pripravení na dve minúty, tak niekedy, keď dostanete tri minúty, zrazu je to priveľa, pretože sme takí presní vo svojich vyjadreniach v prvých dvoch minútach, že vlastne nemáme možnosť preklopiť sa na tri minúty. Nech sa páči, máte slovo, pán Zejbe. Pán prezident, vy ste veľmi dobrý prezident, to vieme, ale napriek tomu by som vás poprosil, aby eh, ste sa pridržiavali pri